vyhlásenie Rady a komisie na tému Rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. A tu slovo dostáva Znova zastupkynia rady pani Kalnina, nech sa páči. Uh, vážený, vážená pani, pani predsedajúca, uh, vážený pán podpredseda komisie, vážené poslanci, neposlanci. Dnes budeme viesť veľmi dôležitú uh, diskusiu. Únia je založená na hodnotách vrátane e, rešpektu ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie a právneho štátu. Sú to spoločné hodnoty členských štátov a predstavujú zásadný prvok identity Európskej únie. Členské štáty musia zabezpečiť, aby ich vnútorné poriadky plne rešpektovali právny štát a ďalšie základné hodnoty. Európska komisia, parlament a rada zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní týchto základných princípov. Uznávame, že Európsky parlament zohráva kontrolnú úlohu, aby zabezpečil, že komisia a rada splňajú svoje povinnosti. Ako si možno spomínate, v júni 2013 rada Eh, uviedla, že dodržiavanie princípov právneho štátu je základnou podmienkou pre ochranu základných práv a vyzvala komisiu, aby rozvíjala diskusiu v súlade so zmluvami o možnej potrebe eh, rozvíjania metód, systematických metód eh, spolupráce na riešenie týchto otázok. Ten istý mesiac tento parlament vyzval európske inštitúcie, aby rozpracovali potrebné nástroje EÚ na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o základných hodnotách. Komisia prispela k tejto diskusii svojim, e, svojim vyhlásením z marca 2014, svojim oznámením z marca 2014. Tieto iniciatívy boli doplnené ďalšími nástrojmi, ako je to konanie pri porušení zmluv a tzv. Atomic Bomb Option, ktorá sa zakladá na článku 7 Lisabonskej zmluvy a umožňuje, e, umožňuje aby boli odobraté hlasovacie práva v prípade závažného porušenia zmluv EÚ. Rada diskutovala pri viacerých príležitostiach, ako zabezpečiť dodržiavanie princípov právneho štátu v Únii. V decembri minulého roka rada prijala závery a zaviedla každoročný politický dialog medzi členskými štátmi, aby presadzovali a zabezpečovali právny štát v rámci Európe. Európy. Tento dialog bude rešpektovať isté princípy, ako sú objektivita, nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie. Tiež bude rešpektovať princíp eh, kompetencií, rozdelených kompetencií a musí zabezpečiť inkluzívny prístup. Tieto kroky budú musieť byť založené na vzájomnej dôvere. Predsedníctvo bude zohrávať centrálnu úlohu v ubezpečení sa, že tieto princípy sú rešpektované počas celej diskusie. V súčasnosti Rada pracuje na tom, aby zorganizovala prvú politickú debatu k téme právneho štátu v priebehu tohto roku. Som presvedčená o tom, že tento dialog nám napomôže v tom, aby sme zabezpečili, že právny štát bude naďalej spoločne zdieľaná základná hodnota v tejto únii. Vážený pán predseda, vážení členovia, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na dobrú diskusiu. Ďakujem pekne. Pani ministerka, teraz dostane slovo Pán Timmermans, podpredseda komisie, nech sa páči. Najjasnejší spôsob, ako ukázať, čo právny štát znamená v každom dennom živote, je e, pripomenúci, čo sa deje, pokiaľ právny štát neexistuje. Prezident Eisenhower v roku 1958 uviedol tieto slova, e, čo bolo viac ako 10 rokov po konci druhej svetovej vojne. Stále e, ľudia mali obrazy hrôzy vojny vo svojich mysliach Teraz je to už 70 rokov. Pripome- pripomenuli sme si hrôzy, hrôzy e, koncentračných táborov. Predseda Schulz bol v Terezíne pred dvomi týždňami. 70 rokov je to výročie, ktoré by malo byť nielen e, v médiách ako titulky a práve v tomto období e, musíme skutočne byť veľmi ostraže, ostražití. Preto vítam túto aktuálnu e, diskusiu. Základné práva sú mimoriadne dôležité. Nemôže naše spoločnosti ísť späť. Nemôžeme e, dovoliť, aby protiliberálna logika e, nabrala na sile. Nemôže existovať taká, takýto druh demokracie, ktorý potiera liberalizmus. Naša spoločnosť musí byť založená na slobode, na demokracii a nemôžu rozhodovať svojvoľné síly. Toto potrebuje práve demokracia a toto potrebuje naša Európa a často to berieme za e, samozrejme. Treba opäť zopakovať. Európa nemôže fungovať bez rešpektu základných hodnôt. Pokiaľ budeme robiť kompromisy s, so základnými hodnotami, tak budeme ro- robiť kompromisy so základnými princípmi EÚ a preto E, musíme v tom pokračovať. Komisia chce ďalej presadzovať základné práva a právny štát. Predseda Juncker mi dal veľmi špecifickú a dôležitú úlohu mne osobne, aby som riadil a koordinoval túto prácu. Je to každodenná práca. Mainstreaming eh, základných práv z politického hľadiska, politického hľadiska od eh, začiatka až po implementáciu spolu s kolegom komisárom sme eh, vytvorili projektový tím a vyzvem i ďalších komisárov. Našim cieľom je, aby sme e, realizovali prístup 360 stupňový, aby základné práva boli ochraňované členským štátom a rešpektované na základe informácií získaných v teréne. Uvedomujem si, že tento parlament pri rôznych príležitostiach vyzval na účinné a záväzné nástroje podľa článku 7. My všetci súhlasíme s týmito vyhláseniami, aby naše hodnoty boli plne rešpektované a naplňané. Kľúčovou otázkou pre diskusiu je, aké sú najlepšie nástroje na dosiahnutie týchto cieľov. Podľa mňa všetky inštitúcie majú dôležité úlohy, ktoré sa navzájom doplňajú. Minulý december sa na rade členské štáty rozhodli, že sa bude konať každoročný dialog a dúfam, že naša dneska, dnešná diskusia bude slúžiť tomuto e, cieľu. Komisia má svoju vlastnú úlohu a na základe zmluv e, urobila jasné kroky, politický tlak ako i obrátila sa na Európsky súdny dvor v prípade, že boli ohrozené základné práva, či už e, e, tlak na dozorné orgány, alebo keď bola sloboda sudcov ohrozená. Chceme sa koncentrovať na prípady, kde existujú problémy s legislatívou EÚ e, v oblasti právneho štátu, pokiaľ nie vždy sa dosiahne správna kompatibilita. Napríklad prípady, kedy E, orgány nemajú dostatočnú právomoc alebo nemajú dostatočnú nezávislosť, e, pokiaľ ide o súdnu a justičnú spoluprácu. Tá môže byť tiež predmetom takéhoto postupu pri porušení a komisia je pripravená robiť kroky. Ja osobne dohľadnem na to, aby komisia konala neideologickým spôsobom a aby hodnotila každý prípad spravodlivo a objektívne na základe faktov a skutočnosti a zákona Komisia bude konať nestranne a bude zaobchádzať so všetkými členskými štátmi rovnako. Našim cieľom nie je sankcionovať jednotlivé členské štáty len tak, ale skôr riešiť problémy cielenými krokmi, aby sa napravila, e, napravili kroky a správne implementovala legislatíva EÚ. E, článok 7 umožňuje rozsiahle sankcie. Sú to oblasti, ktoré kde existujú rizika, že príde k vážnemu porušeniu. Avšak minulé skúsenosti ukázali, že tento nástroj, ktorý môže e, spustiť komisia alebo tretina členov Európskeho parlamentu, že nie vždy e, vedie k efektívnemu zásahu. Konkrétne existujú situácie, ktoré nespadajú pod legislatívu EÚ a nespadajú po článok 7, ale spôsobujú obavy, pokiaľ ide o princípy právneho štátu v daných členských štátoch. Z tohto dôvodu eh, minulý marec eh, komisia zaviedla EU rámec, eh, kde má reagovať i na takéto prípady môže vstúpiť do politického dialógu s daným príslušným členským štátom, pokiaľ tam dochádza k systematickému ohrozovaniu princípov právneho štátu, aby sa zabránila ďalšia eskalácia. Pokiaľ takáto kríza nastane v členskom štáte, tak tento rámec tiež umožňuje rýchlu reakciu zo strany komisie po zhodnotení situácie pri e, rešpektovaní princípu rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi. Cieľom je nájsť riešenie e, s daným členským štátom, a vyhnúť sa tomu, aby mechanizmus podľa článku 7 bol spustený. Parlament bude zohrávať dôležitú úlohu v snahe presvedčiť členský štát. V snahe komisie, aby presvedčila členský štát. Parlament bude pravidelne informovaný o pokroku, ktorý sa dosiahne v jednotlivých fázach tohto procesu. Veľmi úzko sledujeme všetky problémy, ktoré nastávajú členským štátom v súvislosti s právnym štátom a nebudem váhať uplatniť tento rámec, pokiaľ si to situácia v danom členskom štáte vyžiada. Dovolte mi tiež využiť túto príležitosť a dotknúť sa ešte jednej témy. Viacerí z vás si kladú otázku e, pristúpenia EÚ k, na základe rozhodnutia súda DU k dohovoru ľudských práv. K doho- k, prístup k, k Európskemu súdnemu tribunálu. Ja som presvedčený o tom, že by to posilnilo e, ďalej základné práva, avšak názor tohto, stanovisko tohto súdu spôsobilo viaceré výzvy, viaceré otázky a niektoré e, sú ťažko splniteľné. Preto potrebujeme ešte ďalšie obdobie na konzultácie so subjektmi jednotlivými na tom, ako bude naša cesta nasledovať. Európsky parlament privítal tento rámec a diskusiu na rade, no uvedomujem si, že sú ďalšie výzvy, aby sa zaviedli dodatočné mechanizmy pre pravidelné monitorovania toho, či členské štáty naplňajú základné práva. Moje presvedčenie a moja politika bola taká, že pokiaľ súčasné pravidlá výsledky e, neprinesú, tak ich bude treba zlepšiť Vždy som za to, aby sme zlepšili tento systém. Avšak e, začať dlhé diskusie o nových e, nástrojoch, prvne, že ich začneme, musí nám byť jasné, čo chceme. Či potrebujeme mechanizmy na boj proti radikalizácii, alebo či by nebolo lepšie využiť existujúce, už zavedené nástroje. E, skúsenosti ukazujú, že nie je až tak veľký veľká potreba eh, podávania správ a informácií, ale skôr zlepšiť kapacitu Európskej únie zasiahnuť v istých krízových situáciách v oblasti právneho štátu. A z tohto dôvodu podľa nás tento rámec je dobre zacielený na kľúčové otázky a mnohé z informačných zdrojov a spôsob podávania správ eh, v členských štátoch existujú. Viacerí aktéry vrátane inštitúcií agentúr únie, najmä agentúra pre základné práva, ktorá vykonáva skvelú prácu, ale i e, Rada Európy a Benátska komisia, ako aj mnohé mimovládne organizácie, realizujú monitorovacie aktivity a robia hodnotenia. Úsilie, aby tieto informácie boli dostupnejšie a dali sa ľahšie využiť, toto úsilie treba v každom prípade podporiť. A preto pre výročné kolokvium pre základné práve, práva, to som už uviedol v parlamente, bude sa konať v oktobri na, za, na začiatku novembra a chcem, aby všetky relevantné subjekty v rátane Európskeho parlamentu sa zúčastnili a rád by som dnes ohlásil na tomto mieste, že téma tohto ročného kolokvia by mala byť tolerancia. Ako bojovať proti antisemitickým, antisemitským prejavom alebo protikresťanským, protižidovským prejavom a všetkým, ako bojovať proti všetkým výzvam, ktorým čelíme v súčasnosti. Dúfam, že sa aktívne budete zúčastňovať tejto diskusie, aby bola zmysluplná. Tým, že budeme spoločne hovoriť, môžeme vyslať silné politické posolstvo. Myslím si, že to tiež bude znamenať viac pre našich občanov ako nejaká rozsiahla e, inštitucionálna diskusia o mechanizmoch. Lebo v konečnom dôsledku tu ide o spoločnosti, o to, čo nás spája, ako môžeme bojovať proti strachu, paralizujúcemu strachu, strachu z tých druhých. A práve vtedy naše spoločné hodnoty majú svoj zmysel naša spoločná história, budúcnosť pre naše deti a naše vnúčence. O tomto musí byť diskusia a kroky, takéto kroky od nás občania očakávajú. Ďakujem. Ďakujem. Pán podpredseda komisie, týmto začína rozprava. Pán Buda, dve minúty, nech sa páči. Jacques Chevalier definoval právny štát takýmto spôsobom. Je to politický systém, v ktorom sa kontroluje moc štátu právom. Právny štát bol a aj v budúcnosti bude dôležitým ťažiskom modernej spoločnosti. Dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, tolerancia, to sú všetko hodnoty, ktoré musia E, mať spoločného menovateľa v otvorenej a bezpečnej Európe, ktorá bude vždy v službách občanov a e, podnikov. Tieto hodnoty ostanú nezmenené aj v budúcnosti. Stabilná Európa a stabilné členské štáty znamenajú bezpečnosť pre všetkých občanov bez ohľadu na to, z ktorého štátu pochádzajú. No a nezávislá efektívna justícia znamená stimul pre podnikateľov vytvára dobré podnikateľské prostredie a vytvárajú sa pracovné miesta. A každý odkon od takéhoto stabilného prostredia znamená ohrozenie ktoré ovplyvňuje náš každodenný život. Efektívne mechanizmy, ktoré zavádzajú aj sankcie, keď sa porušujú základné práva a slobody, takéto niečo potrebujeme bezpodmienečne pretože e, hodnoty právneho štátu e, môžu byť otrasené rýchlo, môžu byť ohrozené a zneistené rýchlo aj v stabilných demokraciách. Udalosti v Rumunsku e, ukázali, že máme kapacitu vytvárať a budovať takéto mechanizmy, ktoré chránia právny štát. Kontrolný mechanizmus umožňuje identifikáciu tam, kde sa skonštatuje, že sa porušuje právny štát a musí existovať aj užšia spolupráca medzi parlamentom, členskými štátmi a komisiou a radou, pokiaľ ide o stratégie v oblasti justície. Ďakujem. Máte od pána Šunyho modrú kartu. Akceptujete ho, pán Šuny? Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega, ja som sa veľmi tešil z vášho príspevku. Ja sa s ním naozaj môžem identifikovať. A to zodpovedá aj všetko tomu, čo povedal pán Timmermans. Ale mám jednu otázku, pán kolega. Hovoríte toto aj vo vašej skupine EPP, eh, maďarskej časti Fides, pretože predseda maďarskej strany eh, Fides hovorí kontinuálne o neliberálnej demokracii a takisto e, diskredituje túto demokraciu neustále. Ďakujem. Pán predsedajúci, táto rozpráva e, sa vedie podľa mňa v každej politickej skupine a každý jednotlivý členský štát by sa mal snažiť o e, takúto diskusiu. Mali by sme dbať na to, aby sa neporušovala demokracia, inak je potrebné zasiahnuť. Ďakujem. Teraz má slovo pani Zipl. Dve minúty. Ďakujem. Právny štát a demokracia sú základmi Európskej únie a kto otria sa týmito základmi, otria sa aj Európskou úniou. Rešpektovanie európskych hodnôt je právnym, právnou povinnosťou všetkých členských štátov, nie iba vtedy, keď implementujú právo EÚ, ale za každých okolností a často tieto hodnoty sú ale nerešpektované, niekedy systematicky. Chýba nezávislá justícia, nezávislé médiá, parlamentná opozícia nemá dostatočné práva, vyčlenovanie minorít zo spoločnosti, to je len niekoľko príkladov. My ako poslanci sa na to nemôžeme iba prizerať. Opakovanie. Európsky parlament žiadal v každom členskom štáte nezávislý výbor, ktorý e, by e, sledoval dodržiavanie základných ľudských práv a slobod a bol by úplne nezávislý od akéhokoľvek vplyvu. Ale ani rada, ani komisia zatiaľ príslušné návrhy ešte nepredložili. Každoročné obedy členských štátov, kde sa zaoberajú zástupcovia členských štátov právnym štátom. To je dobrý začiatok, ale nestačí to. Nie je to pravidelné stretnutie a nie je to politicky neutrálne hodnotenie členských štátov na pravidelnej báze. Takisto rámec komisie, ktorý sa tu predkladá na ochranu právneho štátu, to zatiaľ funguje iba na papieri. Európsky parlament by mal byť pravidelne informovaný o príjmaných opatreniach. Zatiaľ sa nič také nestalo. Asi preto, že sa nič nedieje, alebo možno neinformujete parlament. Zhrniem to. Po všetkých diskusiách o základných právach, ktoré sa udiali za posledné roky, sa teraz Rada a komisia blížia k riešeniu, ale naozaj malými krôčkami. A to nestačí. My potrebujeme ochotu všetkých členských štátov a komisie otvorene pomenovávať systematické porušovanie ľudských práv. A takisto je potrebné E, zavádzať sankcie. A to je naša zodpovednosť nás, ktorí presadzujeme úniu hodnôt. Teraz má slovo pán Kirkop. Nech sa páči, dve minúty. Pán predsedajúci, pán komisár, naše spoločné hodnoty, sloboda, demokracia a tolerancia sú základmi Európy a tejto únie, samozrejme. Príliš často ale tento parlament sa snaží kvantifikovať vedeckým spôsobom hodnoty, ktoré nemôžu byť kvantifikované. Mám dlhoročnú skúsenosť, že tabuľky monitorovania a indikátory často nereflektujú realitu a neriešia problémy v realite. Domnievam sa, že namiesto toho, aby sme predkladali záväzné nástroje, aby sme trestali členské štáty, aby sme bodovali plnenie nejakých predpisov, mali by sme si položiť otázku, či takéto mechanizmy podporujú otvorenú diskusiu a hľadanie riešení. My musíme v celej EÚ diskutovať o tom, ako zlepšiť základné práva a právne štáty v našich členských štátoch. Tento parlament a komisia by mali skúmať možnosti, ako odstraňovať prekážky na trhu práce, pomáhať handicapovaným, e, zlepšovať práva osôb LGBT, pomáhať mladým ľuďom, nachádzať si pracovné miesta a odstraňovať byrokraciu pre naše podniky tak, aby príležitosti občanov boli stále väčšie. Ekonomický pokrok v členských štátoch to je tiež spôsob, ako zlepšovať e, dodržiavanie základných práv. My sme navzájom partneri, nikto nie je pánom ostatných a my E, si nesmieme navzájom hroziť, ale musíme spoločne sa sústrediť na lepšiu legislatívu, lepšiu implementáciu legislatívy a na lepší spôsob vedenia dialogu. Ďakujem. A teraz pani Intveld, nech sa páči 3 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pani predsednička mm, rady a ďakujem, pán Timmermans. Som trošku sklamaná pán Timmermans povedal, že nepotrebujeme inštitucionálnu diskusiu, ktorá je zdlhavá a zaoberá sa mechanizmami, ale ja si myslím, že presne toto potrebujeme, pretože v článku 2 e, zmluvy sú základné hodnoty, na ktorých stojí únia. To je najdôležitejší článok v hierarchii, ale napriek tomu uplatňovanie tohto článku je najslabšie zo všetkých článkov v zmluve. Ja si spomínam na diskusiu o eurozóne. Vtedy sa hovorilo, nepotrebujeme žiadne záväzné nástroje v eurozóne, máme predsa džentlmenskú dohodu a všetky členské štáty budú jednoducho dodržiavať svoje záväzky a vidíme, k čomu to viedlo. A teraz je naozaj na čase, aby táto Európska únia, ktorá sa stáva politickou úniou, sa neuspokojila už len s tými nástrojmi, ktoré má. Musí naozaj uplatňovať tie hodnoty, na ktoré je tak hrdá. Nestačí rozprávať, pán komisár, v 5-6 jazykoch. Potrebujeme reálne konať vo všetkých jazykoch EÚ. Nepotrebujeme dohovory, nepotrebujeme tichú diplomáciu, kolokvia, nie. My potrebujeme záväzné nástroje a preto skupina ALDE navrhuje pakt o demokratickom riadení, Democratic Governance Pact. My sme to predložili už komisii a vedieme o tom diskusiu, odkedy sme to predložili. Môže sa to prijať na základe existujúcich zmluv a bolo by to niečo podobné ako pakt rastu a stability. Bol by to mechanizmus, ktorý by zabezpečoval vykonávanie, uplatňovanie tých hodnôt, ktoré sú nám drahé. Napríklad sme tam navrhli jeden nástroj, ukážem vám to, je to ako kartička na bingo, ale je to v skutočnosti tabuľka, kde bodujeme 28 členských štátov a hodnotíme rôzne indikátory. Sloboda slova, sloboda zhromažďovania sa, e, náboženská sloboda a tak ďalej. My sme tu ešte nedali mena členských štátov. Dánsko a Švédsko sú jediné, ktoré majú same zelené body, ale ostatné členské štáty tam nemenujeme, aby sme boli zatiaľ milí, ale chceme s komisiou, radou a parlamentom každý rok o tomto diskutovať. Chceme každoročnú rozpravu, simultánnu vo všetkých inštitúciách o základných právach a o právnom štáte. A to v, vo všetkých členských štátoch to chceme skúmať, pretože každý členský štát musí byť skúmaný a kontrolovaný rovnakým spôsobom. Už nechceme rozprávať o jednotlivých členských štátoch, nechceme monitorovacie mechanizmy špeciálne pre Bulharsko alebo Rumunsko alebo pre kandidátske štáty. Nie, všetky členské štáty musíme kontrolovať rovnako. Nie len ich rozpočty, nie iba ich dlhy a rozpočtové deficity, ale chceme hovoriť o tom, ako uplatňujú naše spoločné hodnoty. A len takto urobíme z Európskej únie úniu hodnot. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Gonos. jedna minúta, nech sa páči. Demokracia a základné práva, o ktoré sa opiera údajne Európska únia, údajne podľa článku 2 zmluvy, tieto základné práva prakticky sú spochybňované samotnými inštitúciami EÚ, pretože komisia nám poskytla písomnú odpoveď a tvrdila, že základné pravidla neplatia v rámci memorand. To znamená prakticky, že štáty, ktoré majú memoranda, majú občanov druhej kategórie. A tieto štáty e, sú v podstate kolónie, ktoré sú zaťažené dlhmi. Komisár Katajnen bez hamby tvrdil, že sa e, nemôžeme prispôsobovať výsledkom volieb a toto je nerešpektovanie demokracie. Diktátori 20. storočia často zabraňovali slobodným voľbám vojenskou silou, ale teraz diktátori 21. storočia sa snažia vydieraním, hospodárskym vydieraním ignorovať e, výsledky volieb. Ďakujem. Teraz pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Posledné predsedníctvo povedalo, že raz za rok by sa mala konať rozpráva o stave základných práv v Európskej únii. A potom sa zasa hovorilo, že sa má organizovať obed, lunch. Pán komisár Timmermans hovorí, že on e, nechce byť ideologický. Bohužiaľ vypadol mikrofon rečničke. Bez mikrofónu. chce byť e, nestranný a neideologický e, pán Timmermans, tak ako rozhodca v hre, ale problém je v tom, že rozhodca v hre rozhoduje na základe pravidel hry, ale pravidlá hry tu nemáme. Nemôžete byť nestranní, ak neviete vôbec, o čo ide. A pravidlá hry nemáme ešte na kontrolovanie a hodnotenie základných práv a slobod, pretože na to neexistuje ešte politická vôľa. No a tu v parlamente si musíme klásť otázku, či máme túto politickú vôľu, či to chceme. Musíme dieťa pomenovať pravým menom. A otázka, pardon, odpoveď na túto otázku zatiaľ znie asi nie. Mnohí teraz hovoria, že rozpočty nemajú prostriedky, ale vy sa môžete stať členom futbalového mužstva a keď už ste členom e, mužstva 28 štátov, tak potom je zrazu povolené faulovať. Takto to v súčasnej situácii vyzerá. Ale to podľa mňa nejde. A komisár Timmermans hovorí vždy iba, že e, nám stačia súčasné existujúce pravidlá, ale súčasné pravidlá sa zasa nedodržiavajú, lebo politická vôľa v rade a v komisii chýba. No a vy proti tomu musíte teraz niečo urobiť a ja očakávam od predsedníctva, že aj vy urobíte hodnotenie tohto. Ďakujem. Pani Ferrara, 1,5 minúty. Grazie, prezidente. Existe un... Ďakujem, pán predsedajúci. Medzi právnym, právnickým uznávaním práv a medzi politickým poňatím ľudských práv existuje veľký rozdiel. Máme síce článok 267 e, zmluvy, ale mnohí občania nesú dôsledky kriminality, korupcie a obrovských rozpočtových škrtov. Európska únia potrebuje naliehavo internú stratégiu práv, e, základných ľudských práv a demokracie, aby sme mali nejaký koherentný rámec, ktorý už máme napríklad pre zahraničné vzťahy nám chýba v súčasnosti mechanizmus, ktorým by sme mohli merať dodržiavanie spoločných hodnôt, ktoré sú stanovené v e, európskej legislatíve. A bez takéhoto niečoho tento článok ostane iba mŕtvým písmom. Komisia v najnovšom oznámení o právnom štáte neukazuje veľké ambície bojovať proti porušovaniu základných práv mm, tu je potrebné zavádzať mechanizmy prevencií, sankcií, kontroly a tak ďalej. Inštitúcie EÚ, najmä komisia, majú povinnosť zabezpečiť, že všetky politické oblasti v EÚ budú zanalýzované, tak aby Európska únia priamo ani nepriamo neprispievala k porušovaniu základných práv na vlastnom území. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Lenár z dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, niektorí tu povedali, že právny štát je základom nášho spolužitia, našej spoločnosti a že nás to v Európe zjednocuje. A toto je potrebné opakovať občanom, ale aj pre dôveryhodnosť EÚ keď hovoríme s kandidátskými krajinami, s ľuďmi, s krajinami, keď uzatvárame partnerstva, dohody a tak ďalej. Musíme za každým dôrazňovať zásady právneho štátu. Bez právneho štátu nemáme demokraciu, nefunguje hospodárstvo a tak ďalej. Čiže to je naozaj veľmi podstatná vec, ktorú musíme eh, hovoriť aj navonok, ale najskôr si musíme upratať sami u seba doma. Súhlasím s vami, pán Timmermans, že po dvoch rokoch, a tedy ste boli ešte ešte veci Holandska, no a vy ste nám poslali list na túto tému, teda že v Európe je potrebné urobiť viac, pokiaľ ide o základné slobody. O rok na to, teda pred rokom, tam zase pani Reding v rámci zmluvy vytvorila nový základ pre základné práva v EÚ. A teraz moja otázka na vás, pán komisár Timmermans. Pred dvomi rokmi ste poslali tento list a vaše skúsenosti z času medzi tým po oznámení komisie k tomuto rámcu základných slobôd. Ste s tým spokojní, čo sa udialo, čo sa deje, alebo sú tu možnosti niekde v tomto rámci úsilie posilniť tak, aby všetky krajiny, bez ohľadu na svoju polohu v Európe, bez ohľadu na to, kto je pri moci, aby naozaj základné slobody tam boli eh, hlavnou prioritou. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi pán López Aguilar. Máte dve minúty. Gracias, señor. Ďakujem pekne, pán preda. Pán podpredseda Timmermans, veľakrát som sa vyjadril v tomto eh, parlamente a povedal, že zo finančnej a ekonomickej krízy eh, sa stala kríza sociálna a teraz už máme i morálnu krízu, ktorá vedie k nespravodlivosti a, a to ďalej podnecuje ksenofóbiu, nenávisť a podobne. A je to spojené so stavom, s kvalitou demokracie a základnými právami tu v Európe. Nejde tu len o zniženie deficitu, ale ide najmä o článok číslo 12 zmluvy Európskej únie právny štát, dôstojnosť ľudí, základné práva ľudí, demokracia, reprezentatívna demokracia a rešpekt voči menšinám. A treba veľmi jasne povedať, že tento právny štát a kvalita demokracie v Európe sa zhoršujú, pretože neexistujú mechanizmy, ktoré zabezpečujú efektívne naplňanie týchto princípov. Existujú rôzne dilemy, existujú rôzne problémy, ale neexistuje kontrola nad dodržiavaním demokratických štandardov a e, zákaz e, diskriminácie e, menšín. Nestačí oznámenie komisie z roku 2014 a nepostačuje ani dialog medzi členskými štátmi na rade. To, čo potrebujeme, sú skutočne efektívne, účinné mechanizmy dohľadu a kontroly. A nachádzame sa e, medzi porušovaním a uplatňovaním e, sankcií e, podľa článku 7. Tam je to skutočne veľmi ťažké to uplatniť. Musíme nájsť nejakú strednú cestu, čo robiť v prípade takýchto porušení. Ale v každom prípade demokraciu nemôžeme brať za samozrejmu. Musíme o ňu stále bojovať. Ďakujem pekne. A teraz pán Škripek, nech sa páči. Na minútu a pol. Si, vážený podpredseda Európskej komisie, aj na margo svojich predrečníkov o kontrole a dohľade tu musím povedať pár slov. Prirodzeným priestorom pre rozvoj demokracie a ľudských práv sú sú samotné členské štáty. každý z nich musel prejsť náročným procesom a splniť tzv. kodanské kritériá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

sa vyjadrili proti diskriminácii eh, referenda na Slovensku. Čo si myslíte eh, pri Myslíte si, že diskriminácia menšín môže byť v súlade s európskymi hodnotami? Ide predsa o to, že základné práva majú ochraňovať menšiny. Prečo si myslíte, že tieto názory sú v súlade so základnými princípmi Európskej únie?

vy ste hovorili o hodnotách, ktoré sa vnúcujú a o nejakej diktatúre, ale nie je pravdou, že referendum e, nebolo platné. Našťastie iba 20 ľudí sa obťažovalo ísť hlasovať. To znamená, že veľká väčšina ľudí na Slovensku rešpektuje osoby LGBT oveľa viac ako vy.

na každú krajinu EÚ kladieme veľmi prísne požiadavky, základné slobody, základné práva musia byť e, rešpektované, musí byť fungujúca demokracia, právny štát, ale vystáva problém, keď e, sa krajina, teda toto sú kandidátske krajiny, a keď sa krajina stane členom, tak je tu problém. E, chyba nejaký follow-up, teda nesleduje sa, či toto kritéria dodržiavajú naďalej. No a teraz sme konfrontovaní s danskou dilemou, takzvanou, a mohli by sme tu spomínať viacero príkladov. Sloboda médií v Maďarsku, nezávislosť e, e, nezávislosť súdnictva, potom homofóbne e, nálady v rôznych krajinách, Maďarsko, Lotyšsko, Rumúnsko a tak ďalej. A je tu možnosť uvaliť e, sankcie voči krajinám, ktoré porušujú hospodárske záväzky, ale s ľudskými právami ako by sa mohlo robiť kto čo chce. Preto je na čase zavie sankcie proti krajinám, ktoré obmedzujú občianské práva. Máme dôsledok príkladov, tabulka, na ktorú poukázala pani Infeld, e, existuje, čiže musíme naozaj konať, nielen hovoriť. Budete musieť vstúpiť ešte chvíľočku, pani Wikström, pretože máme pre vás modrú kartu, ak ju teda akceptujete. Áno, áno, samozrejme, veľmi rada. Buda. Pán Buda. Mikro, s'il vous plaît, monsieur. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să întreb antevorbitorul. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som sa pani kolegyne spýtal, či vie, že všetky národné menšiny v Rumunsku majú možnosť vyučovať, teda byť vyučované v svojom jazyku, teda že my sme naozaj dobrým príkladom, pokiaľ ide o politiku voči menšinám. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán poslanec. Dobré používanie jazyka v škole. Neviem, Rómovia, ktorí žobru na uliciach, sedia pred obchodmi v Upsala a v iných mestách vo Švedsku. Tí nesedia veru v školských, jazykách, e, v školských hlaviciach. Ja som narátala niekoľko desiatok osôb na zo pár stovkách metrov, tí tam sedia a žobru, pretože vo svojej domovine sú systematicky diskriminovaní. Ďakujem. A teraz pani Lunáček, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán podpredseda komisie, kolegyne, kolegovia, to, čo povedal pán Škripek, no na tomto základe sa zameriam na boj proti homofóbii v Európe. Pán Škripek, mňa to naozaj prekvapilo. Vy ste hovorili, že je tu tlak na e, zvrchovanosť štátov. Asi ste mysleli Slovakiu kvôli tomu referendu, ktoré tam bolo, ale veď nikto netlačil na slovenskú vládu alebo slovenský parlament, aby e, vy, vypísali homofóbne referendum. A či ste hovorili, že tam bola obrovská neferová kampaň, ale vy ste použili aj pápeža, aby vás podporil v kampani. Takže vôbec neviem, o čom hovoríte. Ja som komunikovala s pánom Timmermansom prednedu si, že naozaj potrebujeme akčný plán roadmap v boji proti homofobii v našej spoločnej Európe, lebo máme porušenie, e, konanie za porušenie predpisov, pokiaľ ide o zákony, ale nemáme nič, čo pomôže komunite LGBTI v boji za svoje práva, napríklad pokiaľ ide o informovanie, veď v, došlo v došlo k zakázaniu knihy eh, pre deti, kde sa informovalo o týchto veciach. Eh, Skladka musia podporovať takéto mechanizmy, aby komunita LGBTI mala naozaj svoje práva dodržiavanie. Pani Lunaček, eh, vy ste prekročili svoj rečnícky čas. Pán Škripek, nemôžeme z toho robiť dialog, takže poďme k ďalšiemu rečníkovi. Pán Šogor na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem uvítať tú skutočnosť, že Rada a komisia sa venujú členským štátom, keď ide o otázky základných hodnôt, základných práv právneho štátu. My v parlamente hovoríme o mnohých témach, ale doterajšie skúsenosti poukazujú, že komisia nemá kompetencie, teda na toto sa odvoláva, nechce sa s touto témou zaoberať. No a rada, tá pozostáva zastupcov členských štátov, e, čiže naozaj tam nie je ochota jednotlivé prípady prešetriť. Samozrejme, že musíme bojovať o dôveru našich občanov a preto musíme hovoriť otvorene o problémoch. Keď hovoríme o demokracii a právnom štáte, naozaj musíme úprimne poukázať na to, ktoré krajiny, ktorých sa to týka, ak sú tu nejaké pochybnosti o zásadách právneho štátu. Keď hovoríme o základných právach, nemali by sme, prosím, si vypočuť komisie iba členské štáty a v rade je potrebné prizvať si aj zastupcov menšín a tak ďalej a je potrebné každú jednu stiažnosť brať vážne a prešetriť. Ide naozaj o to, že Európa môže byť Európou občanov iba vtedy, keď tie problémy nebudú zametané pod koberec. Vieme, že pokiaľ ide o národnostné menšiny Slovensko, Grécko, Rumunsko a tak ďalej, že tam sú na poslednom mieste, pokiaľ ide o uplatňovanie ich práv. Takže si myslím, že dialog o právnom štáte môže byť úspešný iba vtedy, keď komisia a rada budú šíriť osvedčené postupy, keď ich budú podporovať, aby to viedlo k tomu, že sa situácia celkovo zlepší. Ale toto musia samozrejme podporiť aj inštitúcie Európskej únie. Niektoré členské štáty sa z toho iste nepotešia, ale ak ten dialog nebude, tak Európska únia zkrátka prizná, že nemôže prispieť k tomu, aby sa základné práva v EÚ naozaj dodržiavali. Ďakujem. Máme tu pre vás, pán Šokor, modrú kartu. Akceptujete ju? Nech sa páči. Nech sa páči. Vážený pán kolega, nemyslíte si, že vnútorný poriadok krajinách je v rukách občanov príslušnej krajiny a že nejaké extrémne zásahy do vnútorných záležitostí môže byť, e, že takéto niečo môže byť kontraproduktívne? Ďakujem. Nem gondolom. Nie, nemyslím si to. Nemyslím si to. Madame Kaufmann pour euh, deux minutes. Pani Kaufmann, nech sa páči. Ja vítam rozhodnutie rady začať politický dialog o ochrane základných hodnôt a právneho štátu a vítam aj e, postup komisie, e, teda, že chcem vytvoriť určitý systém pri porušovaní e, týchto princípov. Myslím, že obe iniciatívy sú krokom správnym smerom. Európska únia nie je len spoločný vnútorný trh, myslím, že skôr nám ide o spoločné hodnoty. A Európska únia musí sa zasadzovať rozhodne za dodržiavanie európskych základných hodnôt. Toto je predsa otázka vlastnej dôveryhodnosti. Len kto si upracuje sám doma, môže môže byť dôveryhodný navonok a preto v tejto otázke nemôžeme uplatňovať žiadne rabaty my, Európania sme hodnotové spoločenstvo a myslím si, že princíp nezasahovania do vnútorných otázok skrátka neplatí. Naše krajiny sú medzičasom tak navzájom prepojené, že národná politika nevyhnutne je súčasťou aj európskej politiky vnútra. Kolegyne, kolegovia, opatrenia rady a komisie sú síce krokom správnym sparom. napriek tomu musím povedať, že je to iba prvý krôčik, aby sme mali skutočný mechanizmus základných práv. No, o toho sme ešte ďaleko. Diskusia v rade, raz ročne, a to zrejme zavretými dverami, toto mi je primalo. Rada a komisia by e, sa mali pozrieť na návrh parlamentu, a to veľmi pozorne. Ide o zriadenie kodanského mechanizmu, teda mechanizmu, ktorý by dodržiavanie základných práv a právneho štátu vo všetkých krajinách pravidelne kontroloval, a to zo strany nezávislých expertov na základe objektívnych údajov a uznaných ukazovateľov. Potrebujeme skutočnú kontrolu základných práv a myslím, že aj agentúra pre základné práva by tu mohla prispieť. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz na minútu ďalší rečník. Gracias, presidenta. Este debate nos plantea... Ďakujem pekne, pani predsednička. Pri tejto diskusie musíme byť seba kritickí, pretože hovoríme o ochrane slobody a slobody prejavu Môžeme hovoriť, že všetky členské štáty splňajú článok, 8, eh, článok 11 pardon, základnej, charty základných práv. Je dôležité rešpektovať pluralitu. Napríklad v Maďarsku eh, je štátna televízia hlasnou trúbou Orbánovej propagandy. Vládna moc sa snaží kontrolovať médiá a novinári čelia neslychanému politickému tlaku. To nehovorím ja, to hovorí nedávna správa Rady Európy, ktorý, ktorá potvrdzuje, že stav ľudských práv v Maďarsku e, je veľmi vážny. Je dôležité, aby Európska komisia zohrávala dôležitú úlohu v tom, aby ľudské práva boli dodržiavané vo všetkých členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem. Pán Javor, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Základné práva. A diskusia o základných právach eh, neviedla k úspechu v EÚ. EÚ nebola schopná konať pri porušovaní základných práv v Maďarsku i ďalších členských štátoch. Existujú viaceré dôvody. Spomínali sa mechanizmy, ktoré sú potrebné, ako i sankcionovanie, ale ja by som rád zdôraznil ešte jeden aspekt. Pokiaľ nebudeme mať mechanizmy včasného varovania o tom, že v jednotlivých členských štátoch existujú problémy s dodržiavaním základných práv, tak e, potom nebudeme schopní efektívne zareagovať. Maďarsko a proces proti e, Maďarsku bol kritizovaný, e, že je politicky ovplyvňovaný. Ale pokiaľ e, sa signály odohrávajú len v politickej rovine, tak to nemá skutočný dopad. Dve minúty, pán Pabrix. Thank you, Ďakujem pani predsednička, dámy a páni. Táto diskusia ukazuje, že nie sme dokonalé inštitúcie, nie sme dokonalé spoločnosti, nie sme dokonalé, dokonalé krajiny. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že niekedy je e, cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami. Vieme všetci, že základné práva sú základom pre naše inštitúcie v Európe, ale keď sa pozrieme na históriu, tiež vieme, že sa uplatňovali rôznym spôsobom na západe, na východe, ináč na juhu a na severe. Nehovorím o Lige národov a krajiny ako v Československu, kde museli byť e, implementované práva menšín, ktoré neboli ani v iných krajín. Hovorím i o právach e, menšín v krajinách, ktoré neskôr sa dostali do EÚ a potom kodaňské kritéria, ktoré boli implementované práva národnostných menšín, ktoré možno v iných krajinách nie sú. A tu chcem povedať, že mali by sme sa pridržiavať nielen základných práv, ale i ďalších princípov, ktoré sú dôležité. Napríklad rozdelenie moci, Monteskieho princíp. Je to tiež princíp, že súdy sú tie, ktoré, môžu rozhodov- ktoré rozhodujú a nie politické inštitúcie. A tu vidím v tejto diskusii snahu vytvoriť politické inštitúcie, ktoré preberú e, úlohu súdov a vytvoria nové inštitúcie. To podľa mňa je kontraproduktívne. Nezabudnime, že i v tomto parlamente a tu v Európskej únii máme ľudí, ktorí sú ovplyvňovaní istými mimovládnymi organizáciami, ktoré dostávajú peniaze, alebo strany, ktoré dostávajú peniaze z krajín mimo Európskej únie, ktorý, ktorým nezáleží na základných právach, demokracia a podobne, ale stiažujú sa a spôsobujú e, nejednotnosť medzi nami. Takže uplatníme všetky mechanizmy, ktoré máme, dodržiavajme e, základné rozdelenie moci a budeme oveľa úspešnejší ako e, naša debata dnes tu. Ďakujem. Slovo dostane pani Činiči, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európske systémy na ochranu práv e, majú za cieľ e, majú za cieľ, aby e, základné práva boli dodržiavané v Európskej únii. Existujú však stále slabiny v tomto systéme. Charta ľudských práv sa uplatňuje len keď prejde cez legislatívu EÚ. To je obmedzenie, ktoré môže viesť e, k istým rozporom, pokiaľ ide o riešenie otázky ľudských práv. Isté body e, sa len zaoberajú porušeniami zmluvy a znamená to, že veci, ktoré negatívne vplyvajú na právny štát, nemôžu byť ošetrené. Keď sa pozrieme na článok 7 ak dôjde k vážnym porušeniam princípov ľudských práv. A som preto veľmi rád, e, že hovoríme o dialógu, o ľudských právach a že by sme mali mať nejaký systém včasného varovania pre možné porušovanie základných práv. A pričom sa nebudú ignorovať problémy, je na komisii, aby lepšie zadefinovala myšlienku právneho štátu a zakotvila niektoré body ako kľúčové pri ochrane základných práv. Som veľmi rada, že existuje nová, nový rámec, ale je dôležité, aby čo najskôr e, tento rámec mohol e, byť uvedené, e, zavedený, aby ľudské práva mohli fungovať a porušovania boli potrestané. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Pagazurtunu Ruiz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň. Transparencia, dobrá prax, demokratická vláda. To je najlepší liek proti korupcii a tiež pri, pre ochranu ľudských práv. Problémy, ktorým čelíme, sú zlá prax a ľudia častokrát to vnímajú, ako by sme my politici boli nad občanmi. A mechanizmus e, článku 7 to nerieši. Niektorá zo zlých praxí je spojená s politizáciou inštitúcií, ktoré by mali byť nezávislé a to ovplyvňuje e, spravodlivosť. Napríklad e, v Španielsku politizácia či už justície, prokuratúry alebo kontrolných orgánov viedli k obrovským finančným stratám a nedostatočnej eh, kontrole. Zlá kontrola vládnej moci eh, obmedzuje našu eh, slobodu a preto, pán Timmermans, musíme viesť skutočne dlhú a potrebnú diskusiu. Ďakujem pani Makovej, dve minúty. Ďakujem pekne, pekne pani predsednička. V prvom rade, čo máme na mysli, keď hovoríme o právnom štáte? Občania a tí, ktorí im vládnu, hovoria, že je dôležité uplatňovať princípy právneho štátu. To znamená vzťahy, eh, vzťahy smerom k občanom a k inštitúciám. Ako sa majú pripravovať zákony? Ako máme zaobchádzať s podozrivými z trestného činu? Akým spôsobom sa má robiť výber daní? To všetko je súčasťou právneho štátu, pretože ide o pravidlá, o princípy, ktoré majú byť uplatňované. Zákon v právnom štáte musí, byť, uh, musí platiť rovnako pre každého. Nemôžu existovať výnimky. Pokiaľ právny štát ne, nefunguje, tak spoločnosť nefunguje správnym spôsobom, justícia, ani demokracia, ani ekonomika nefungujú tak, ako by mali. Právny štát, uh, pr- cez právny štát sa lišíme uh, e, od diktatúr tam je práve rozdiel medzi diktatúrou a e, demokraciou. Pokiaľ dojde k porušeniu, tak e, je dôležité, aby vynik bol potrestaný. V rámci právneho štátu musíme konať v medziach zákona. E, pokiaľ politici často menia tieto zákony, pretože sa im nepáčia, alebo pokiaľ zákony neslúžia ich vlastným e, záujmom, a často ich menia, tak to už nie je v duchu právneho štátu. Čo je dôležité je, aby občania e, sa prispôsobili týmto zákonom a politici by nemali stať nad občanmi a jednoducho nemeniť tie zákony, keď e, sa im zachce. Právny štát je tiež e, zásadný z hľadiska predvídateľnosti legislatívy a verejného práva, aby každý mohol prispôsobiť svoje správanie na základe legislatívy. Parlament je primárne zodpovedný za schvaľovanie jasnej legislatívy. Ďakujem pekne, dve minúty, pán Niedermüller. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky parlament e, je právom hrdý na to, že sa zasadzuje všade vo svete za ľudské práva, za základné práva a to je tiež veľmi dôležité, pretože tu ide o charakter Európskej únie a o princípy. Viacerí to už položili, túto otázku, a ja tiež ju chcem položiť. Očakávame od kandidátov na vstup, že si budú vážiť naše základné práva. Ale čo je s krajinami, ktoré už sú členskými štátmi a napriek tomu nedodržiavajú tieto základné práva? Už predtým ste povedali, že neexistuje iliberálna, neliberálna demo, demokracia. Vieme veľmi dobre, že Maďarsko práve momentálne robí kroky proti takejto uh, neliberálne, liberálnej demokracii. Viem, že už parlament aj komisia sú unavení z toho, čo sa deje v parlamentu e, v Maďarsku, ale ako sa zasadzovať za tieto práva. Čo máme hovoriť e, ľuďom, občanom, ktorí cítia, že ich základné práva sú porušované. A tu v parlamente sú i demokratické sily, ktoré e, zakrývajú oči pred tým, čo sa tam deje. Čo máme občanom povedať v takýchto prípadoch? Ja si myslím, že nemôžeme sa obrátiť chrbtom voči týmto otázkam Nemôžeme byť zbabeli, musíme skutočne za každé okolnosti sa zasadzovať za tieto hodnoty. Európa, Európska únia nemá inú budúcnosť, ako pridržiavať sa týchto hodnôt. Naša úloha spočíva v tom, že vypracujeme účinné mechanizmy, aby sme predchádzali takýmto prípadom. Musíme sledovať, monitorovať situáciu v Európe, pokiaľ ide o základné práva. Musíme byť odvážni a podniknúť kroky, pokiaľ si to situácia vyžaduje. Nemôžeme byť e, zbabeli ani sa skrývať, pretože to by znamenalo koniec EÚ. Ďakujem pekno, pani Bilbao Barandika. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Európa je demokratická a musí e, dodržiavať ľudské práva. Veľa úsilia nás stálo, aby sme tie ľudské práva mali a keď ich e, budeme okresávať, tak dáme len viac a viac e, moci do ruk terorizmu a teroristom. Čo je podstatné je, aby všetky členské štáty e, splňali požiadavky kodanských kritérií. Chcem e, poblahoželať ALDE a za, za všetky kroky a prijatie dokumentu. Nie je to jednoduché. Niekedy skutočne treba urobiť i nepopulárne opatrenie. V Španielsku sa robia kroky, e, ktoré majú okresať isté e, aktivity občanov a je dôležité, aby európske inštitúcie e, zareagovali v prípade, že takéto rozhodnutia sa príjmajú v Španielsku. Európa musí povedať, že sú tu limity, ktoré nemožno prekročiť, aby všetky princípy základnej, charty základných práv boli naplnené. Pán Timerman, pani predsednička prerušila. Pán Weidenholzer, minúta 30. Ďakujem. Európska únia nie je iba hospodárskym spoločenstvom, je to najmä spoločenstvo hodnôt a to sa zakotvilo aj v roku 1993 v kodaňských kritériách, ale napriek tomu sa stále diskutuje o tom, či členské štáty sa majú podľa týchto kritérií aj po vstupe orientovať. Často je to kontroverzná, politicky kontroverzná diskusia a sankčné mechanizmy sú len veľmi všeobecné. Podobná situácia je neuspokojivá, pretože jednotlivé členské štáty tak ako v prípade Maďarska, často porušujú tie záväzky, ktoré v minulosti na seba prevzali. A preto potrebujeme naliehavo mechanizmus, ktorý stanoví jasne tie záväzky a e, vznik tohto mechanizmu nesmieme už odkladať, pretože tým ohrozujeme aj budúcnosť Európy. Ďakujem. Teraz e, pani Revolt Dalon, 1 minúta 30. Ďakujem, e, vážená pani predsedajúca európska DNA sa opiera o zdieľané hodnoty ako napríklad legálnosť, sloboda, demokracia, rešpektovanie ľudskej eh, hodnoty, dôstojnosti a právny štát. Ak štát chce vstúpiť do EÚ, musí dodržiavať kodanské kritériá, musí zaručiť rešpektovanie a ochranu základných práv. Tieto kritériá neplatia iba pri eh, vstupe do EÚ, musia sa dodržiavať v každodennom živote aj potom. Napriek tomu Demokracia a právny štát sa nechránia rovnakým spôsobom v každom členskom štáte. Slobody a práva občanov v niektorých štátoch sú jednoducho e, ignorované. Rómovia, e, osoby LGBT, zraniteľné osoby, e, žurnalisti, migranti, žiadatelia o azyl, to sú tí najdiskriminovanejší, sú marginalizovaní a zle sa s nimi zaobchádza aby kodanský duch prežil, Európsky parlament chce, aby existoval nástroj, ktorý bude hodnotiť rešpektovanie základných práv v EÚ. Pravidelné kontroly musia existovať, takisto musí existovať permanentný dialog o základných e, práv a musí to obsahovať aj nejaký sankčný mechanizmus. Článok 7 zmluvy predpokladá, že členskému štátu e, bude možné pozastaviť hlasovacie právo na rade, ak bude vážnym spôsobom Eh, porušovať eh, základné práva, ale táto sankcia sa dnes veľmi neuplatňuje a ja si myslím, že by sme mali mať eh, takýto nástroj, ktorý bude kontrolovať rešpektovanie kodaňských kritérií. Ďakujem. Kolegyňa, máte od pána Uzalovského modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Uzadovský, nech sa páči. 30 sekúnd. Pani predsedajúca, dámy a páni, poslanci, s určitým uvedením, udivením som počúval toto vyjadrenie. Ja mám dojem, že e, podľa tohto, čo hovoríte, Európa je miestom, kde sa pošliapávajú ľudské práva nohami. A, e, a najmä pokiaľ ide o kritiku Maďarska, vy tu vykresujete určitý obraz, ale ja naozaj s ním nesúhlasím. Musíme viac dôverovať demokratickej tradícii členských štátov. A čo vlastne žiadate? Pýtam sa ja. Aké opatrenia podľa vás sa majú prie, pridať? E, toto je otázka, ktorú som a, aj vám chcela položiť. Pardon, je to otázka cez modrú kartu. Chcete odpovedať? Ja som ale necitovala štáty, ale keď sa porušujú základné práva v EÚ, tak my sa bijeme za to, aby boli rešpektované a e, Chceme, aby existoval európsky právny štát konečne. Pán Kirkos, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Prednedávnom som bol na Cypre a tam tureckému kolegovi niekto vysvetľoval, čo znamená rešpektovanie právneho štátu. To bolo teda v Turecku. A veľmi sa pritom diskutovalo aj o základných právach. A ešte jedna vec, existujú mechanizmy, ktoré boli porušené a e, v právnych štátoch tieto mechanizmy nie vždy e, fungujú a ja sa pýtam, existuje to tu nejaké, nejaká hrozba pre slobodu v Turecku? Otázkou je, čo môžeme teraz urobiť. Myslím si, že potrebujeme predsa len nový systém, už sa o, o ňom hovorilo, mohol by e, účinne fungovať. To je veľmi dôležitá vec pre demokraciu. A teraz prechádzame na e, kolo Catch the Eye. Máme na to len niekoľko minút, takže navrhujem, aby sme sa obmedzili len na 8 rečníkov a ako prvý bude hovoriť bude hovoriť e, pán Tamrin. E, pani e, Predsednička, európske krajiny musia mať stabilné inštitúcie, ktoré zaručujú demokraciu, musia zabezpečiť právny štát, ľudské práva a ochranu menšín. Toto je citát z kodanských opatrení. Aj Slovinsko musí dodržať tieto kritéria. Žiaľ, ten obraz v mojej krajine je iný. My teraz oslavujeme 24. výročie nezávislosti, ale ešte stále prechádzame neveľmi úspešnou transformáciou. A e, toto je aj obraz e, slovinského súdnictva, pretože niektorí ľudia sú E, usvedčovaní len na základe indicií, iní na základe nedostatočných dôkazov a okrem toho je problémom aj rovnosť, e, pretože e, nie sú, sú rozsudky vždy rovnaké, rovnocenné. A práve súdnictvo v Slovensku je prekážkou slobodnej a demokratickej spoločnosti, preto vyzývam EU, aby sledovalo situáciu v Slovensku. To, to bola, bol obrad eh, v histórii Európy, takéto demokratický vývoj, ešte stále treba veľa urobiť napriek pozitívnym krokom. Eh, hospodárske, kultúrne, sociálne práva, tie všetky treba dodržiavať, treba bojovať proti beztrestnosti. Eh, z tohto pohľadu súhlasím s tým, čo povedal pán Timmermans, podpredseda. Nad rámec charty práv, máme iné veci a samozrejme konečne sa to stalo záväzným. E, nie je možné, aby sme sa e, obmedzili len na niektoré malé kroky, drobné kroky. Je nevyhnutné pokračovať ďalej a vytvoriť priestor práv, ktoré bude rešpektované. Podľa definícií kritérií kodánskych musíme ďalej pokračovať e, v zabezpečovaní týchto práv a nemôžeme sa obmedzovať len na Európu. Ďakujem, pán Marias. I will speak in Greek. Ja budem hovoriť po grecky. Keď eh, nepoužívame eh, rovnaký jazyk v Európskej komisii, to je niečo, čo je škodlivé pre nás všetkých. 26. Ehm, januára sme na zasadnutí petičného výboru hovorili o memorande o porušovaní ľudských správ. Európska komisia mala prijať e, opatrenia, ale vyhlásila, že to nie je jej oblasť činnosti, pretože nejde tu o európsku legislatívu. Nie je to oblasť e, európskej legislatívy, ale z politického hľadiska je za to zodpovedná, ale aj z právneho hľadiska, pretože toto memorandum sa stalo súčasťou právneho poriadku Európskej únie na základe rozhodnutia 203 z roku 2010 bolo uverejnené 6. júna e, roku 2010. Preto si nemyslím, že by sme mali umožniť trojke, aby naďalej porušovala ľudské práva v Grécku. Článok 2 a článok 7 zmluvy o Európskej únii e, platia. A myslím si, že každý prejav neznášanlivosti a nedodržiavania ľudských práv by mal byť potrestaný a to aj v prípadoch, keď sa toho dopúšťajú štáty. Je potrebné používať mechanizmy, ktoré založila Európska komisia. Vážení kolegovia, Európska únia je veľkou oblasťou, kde sú ľudské práva rešpektované a preto by som e, chcel, aby sa tie veci, aby sme sa na to pozerali z druhého e, pohľadu. Pretože naozaj existujú v Európe vynikajúce príklady dodržiavania ľudských práv a my o nich hovoríme aj v Európskom parlamente a preto by som chcel predložiť takúto iniciatívu. Máme dobré príklady, mali by sme byť na ne hrdí a mali by sme ich predstavovať verejnosti. My si nemyslíme, že by Európska únia mala právo posudzovať demokraciu v nejakej zvrchovanej krajine. Financujem napríklad mimovládne organizácie vo Venezuele, na Kube, ale tá istá únia je oblasťou, kde tisíce ľudí umierajú eh, a sú obeťou chudoby. To je vec, na ktorú neslobodno zabúdať. Ehm, Európska únia je demokratická, pokiaľ ide o trhový systém, ale toto eh, je práve to jadro problému sme pokryci alebo zasahujeme e, do iných krajín z geostrategických dôvodov, ale pritom e, pohrdáme dôstojnosťou ľudských bytostí. Anglicko v súčasnosti potrebuje rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. My máme demokraciu už od 8. už 8 storočí, ale tá demokracia je dutá, pretože väčšina našich zákonov je teraz e, vychádzajúca z legislatívy EÚ. A máme právny štát už od Alfreda Veľkého, ale britský európske právo je podriadené právu EÚ a politickým rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. Napríklad také slobody, ako je habeus corpus, boli potlačené napríklad európskym e, zatýkačom. My v rámci zvykového práva máme také e, ustanovenia, ako je Magna Charta alebo Bill of Rights a naozaj v Británii nikto nemôže uprieť e, túto tradíciu právneho štátu a demokratických práv. Eh, pani predsedajúca, eh, rozsudky vydávajú súdy na základe vlády práva. A Právny štát môže fungovať len v tom prípade, že analizuje existujúce otázky a problémy, namiesto toho, aby ich umelo generoval, vychádzajúc z frustrovaných eh, politických úvah či eh, oznámení v médiách E, Maďarsko nie je krajinou, ktoré, ktorá by ohrozovala európske hodnoty a maďarských občanov netreba ochraňovať pred ich vlastnou vládou. Maďarskí občania to doma veľmi dobre chápu. Ja by som chcel upriamiť pozornosť na to, že by ste sa na nás mali v komisii pozerať ako

le Ďakujem pekne. Ja pokúsim sa zareagovať na niektoré pripomienky, ktoré zazneli. Najskôr zásada, zásada je nasledovná. Počas dejín sme sa naučili, že demokracia samotná nie je garanciou eh, právneho štátu, a vlády práva. Preto e, máme takúto triádu demokracia, e, právny štát a právny systém. Nedá sa to odabstrahovať alebo odizolovať. Keď ja teda vyjadrujem moje výhrady, respektíve odmietnutie e, niečoho, čo sme nazývali neliberálne demokracie, ja hovorím, že sa nedá použiť argument demokratickej väčšiny, aj keď je to dvojtretinová väčšina, na to, aby sme oslabili pravidlá, ktoré sa opierajú o ľudské práva, respektíve o právny štát. Nemôžete použiť dve tretiny politickej majority, väčšiny v rámci demokratického systému na to, aby ste oslabili e, práva v nejakom členskom štáte, pretože to sú základné princípy, na ktorých stojí únia a to sa vzťahuje ku každému členskému štátu. Nedá sa povedať, že to zasahuje do našich vnútorných záležitostí. Nikto, nikto e, nedonútil akýkoľvek členský štát, aby podpísal a ratifikoval Lisabonskú zmluvu nikto nedonúcoval akýkoľvek členský štát, aby podpísal a ratifikoval chartu. Ale ak ste tak spravili, tak sa to stalo národnou legislatívou. Čiže z titulu vlastnej legislatívy budete sa zodpovedať. Nebude to v zmysle iných e, pravidiel. Čiže tá zásada bude musieť ostať aj naďalej. Ak sa pozrieme na situáciu v členských štátoch, budeme sa musieť pozerať na všetky tri veci e, v rovnováhe. Demokracia, právny štát, ľudské práva. Nedajú sa tieto veci oddeliť. Po druhé, a musím povedať, e, myslím si, že argumentácia pani Intfeldovej je naozaj chybná na dvoch úrovniach. E, prvá vec, prečo je to chybné, je, že právny štát, ľudské práva a tak ďalej sú aspoň tak isto dôležité, ako je hospodárska spolupráca v Európe použijeme tú prizmu, ktorou nazeráme na ekonomickú spoluprácu, ako sa pozeráme, a tak, tak sa pozeráme aj na ľudské práva. Ale to je nesprávne, to je chybné. Mechanika, ktorá platí v ekonomickom svete, ako sú rozpočtové deficity alebo miera štátneho dlhu v percentách, tá sa nedá aplikovať takáto istá, takáto istá rovnica na ľudské práva, na právny štát. To jednoducho nefunguje. To by bola obrovská strata energie, hybnosti a a stratili by sme zo zretela také podstatné problémy, keby sme sa pustili takouto cestou, takouto optikou. Po druhé, prečo sa domnievam, že je to nesprávne uvažovanie komisia, e, je vo funkčnom období 3 mesiace. Mechanizmus, ktorý zaviedla rada, e, ten bol predstavený v decembri my sa snažíme ešte stále ten systém sfunkčniť. Dajme mu šancu. Je nespravodlivé, nefér v tejto chvíli povedať čokoľvek máte teraz. Ja tomu neverím. Ja chcem novú hračku a to je nový mechanizmus, e, ktorý e, je v súlade s paktom rastu a stability. Čiže z tohto pohľadu je tá argumentácia nesprávna na týchto dvoch rovinách. A tým z vás, e, ktorí ste sa vyjadrili, teda konkrétne dvaja grécky poslanci, budem hovoriť po anglicky, lebo grečtinu neovládam, tak tým chcem adresovať nasledovne, ako som už povedal aj predtým. Teda ten mechanizmus ESM, e, to je e, suverenným rozhodnutím členského štátu a zodpovednosť je potom na tomto členskom štáte, aby sa ubezpečil, že bude uplatňovaný v súlade s legislatívou EÚ. Ja by som bol privítal, keby tí, ktorí spomenuli otázku ľudských práv v tomto kontexte, keby tí sa boli dištancovali od vyjadrení typu všetci vieme, že Židia neplatia dane alebo homofóbnych vyjadrení, ktoré sme tiež počuli v takomto kontexte, aj to je e, právny štát. Prosím, ujasnite si to. To sa nevzťahuje na mňa ani na môjho kolegu, pravia e, poslanci z pléna. Nie, e, vážený pán poslanec, e, na vás to neplatí, ale to platí vo všeobecnosti. Všetci máme zodpovednosť, ak sa takéto veci dejú v rámci členských štátov, v rámci únie, vystupovať proti tomu. Nič vám nezabráni proti tomu vystupovať na nesprávne dvere klopete, pokiaľ ide o moju osobu. Dobre, som rád, že vravíte, že pokiaľ ide o vás, tak to nie je správny postreh, ale počul som to od nezávislých Grékov ako to je, to zrejme nebudete môcť pochybniť, ale vo všeobecnosti, keď chcete naozaj zlepšiť situáciu ohľadom právneho štátu, všetci musíme vystupovať a musíme obhajovať e, takéto veci v rámci zodpovednosti, ktoré máme. Ak je tu výzva na nejaký nezávislý mechanizmus, tak dámy a páni, e, komisia predstavuje práve z tohto pohľadu nezávislý mechanizmus a my sa pozrieme E, na to, ako to funguje v členských štátoch. E, my ich vezmeme na zodpovednosť, pokiaľ ide o veci, ako je sloboda tlače, nezávislosť e, súdnictva, ako je postavenie mimovládnych organizácií alebo akékoľvek iné veci, ktoré súvisia s právnym štátom. Som na vašej strane. Naozaj ten záväzok z mojej strany je silný, ale prosím, pokúsme sa najskôr o to, aby mechanizmus, ktorý máme, bol účinný skôr, ako začneme hovoriť o nových mechanizmoch. A teraz e, v mene rady odostávam slovo pani Kalnina Lukaševica. Pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, veľmi pozorne som si vypočula názory, ktoré boli vyjadrené v priebehu tejto rozpravy. Ako som povedal hneď na začiatku, EU nie je založená iba na dodržiavaní základných práv. Je založená aj na právnom štáte. Všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby ich e, vnútroštátne právne poriadky rešpektovali tieto základné princípy. Politický dialog, ktorý bol nadviazaný v decembri e, roku 2014 základom e, prostredstvom prvých záverov Rady o rešpektovaní právneho štátu, Ehm, ehm, viedli k záväzkom členských štátov, že budú ochraňovať tieto základy demokracie. Som preto presvedčená, že nový dialog nám umôže, eh, umožní zabezpečiť, aby právny štát bol spoločným cieľom tejto únie. Prvý viceprezident hovoril o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru ľudských práv. 13. decembra eh, v roku 2014 eh, Európsky súdny dvor prijal stanovisko a tešíme sa na návrh komisie o tom, ako postupovať ďalej. Rada eh, neochvejne zastáva názor, že to pristúpenie k dohovoru je povinnosťou a nie len možnosťou. Je pozoruhodné, že sme si vypočuli, že súd vytvára nový mechanizmus monitorovania ľudských práv. V tomto meste v Štrasburgu existujú na to rôzne monitorovacie mechanizmy. Súhlasím s prvým viceprezidentom, že by sme mali podpredsedom, že by sme mali veľmi starostlivo prehodnotiť eh, používanie existujúcich mechanizmov. Tie nástroje už máme k dispozícii, musíme sa však naučiť, ako ich používať. Rada sa domnieva, že politický dialog má potenciál. V prípade, že sa bude používať zo, v súlade so zásadami, ktoré boli vytýčené v záveroch z minulého decembra. Ehm, toto je ehm, to, čo treba robiť a netreba prijímať nový monitorovací mechanizmus. Som si istá, že e, e, pán Timmermans e, pripraví nové odporúčania, tešíme sa na ne a spolu s komisiou aj s Európskym parlamentom ich budeme uplatňovať. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Týmto uzatváram.